z ktorý bude e, náhradníkom za kolega Jürgensena, ktorý sa stal ministrom v Dánsku. Kompetentné poľské orgány ma zase informovali o, o voľbe e, dvoch kolegov s účinnosťou od 17.12. E, pán Zbiniec Zalecký na miesto pani Eleny Kolárskej-Bobinskej a pán Tadeusz Vardos na miesto kolegu Rafala E, podľa článku 7 eh, rokovacieho poriadku eh, parlament voľbu týchto